ale ja e, kolegom, hlavne kolegovi Kašmanovi, e, želám e, značnú posilu a tú posilu mu môžeme prislúbiť. Ďakujem, končím túto rozpravu a zajtra o 11.30 sa uskutoční hlasovanie. Prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a to je správa pána Majera o činnosti výboru pre petície za rok 2010. Slovo dávam najprv pánu Majerovi na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Predstaviteľia rady najskôr chcem poďakovať všetkým kolegom z petičného výboru, ktorí umožnili prezentovanie tejto správy e, ktorá vychádza z veľkého konsensu, hlavne pánovi Janesovi, pánovi Sabakosovi, pani Wertmann, pánovi Bulonovi, ktorý predložil pozmenujúce návrhy, pretože ich príspevky nepochybne prispeli k kvalite tejto správy. Chcem tiež poďakovať sekretariátu za to, že nám pomohol. V tejto správe ho sme pokryli prácu do roku 2010. Netýka sa to tak veľmi legislatívneho programu Európskej komisie, e, ide skôr o občanov Európy, ktorí tu využívajú svoje právo predkladať petície v Európskej únie. Snahou tejto správy e, sú tri veci. Jasne, komplexne pokryť činnosti petičného výboru v roku 2010, po druhé zdôraznenie pravidiel petičného výboru a práva na petície pre občanov EÚ, aby občania mohli poukázať na porušenie legislatívy. A toto musí byť pilier pre, všet, pre občianstvo EÚ. A na záver, zmienka na legislatívne zmeny, napríklad schválenie občianských iniciatív a právne záväzných aktov e, chartu, Charty základných práv. Petície, ktoré boli doručené do roku 2010, boli, teda ich počet sa znížil o 14 Hlavné témy boli životné prostredie, základné práva, vnútorný trh a spravodlivosť. Väčšina petícií eh, v oblasti životného prostredia eh, znamená, že potrebujeme mať relevantné postupy, aby sme napravili straty na biodiverzite v Európskej únii Hlavné jazyky, ktoré sa používali v petíciách, bola nemčina, angličina, španielčina, taliančina a, a národnosti hlavných predkladateľov petícií boli nemčina, španielčina, taliančina a rumunčina. A pokiaľ ide o krajiny, k, k, tu boli značné zmeny. Petície, ktoré sa týkajú Španielska, sú teraz jej viac ako petície, ktoré sa týkajú len Európskej únie a nasleduje Nemecko a Taliansko. Pokiaľ ide o formát prijímania e, petícií, tak teraz internet nahrádza papierové verzie. A hovoríme o troch vyšetrovacích misiách, misiách ktoré sa uskutočnili v roku 2010. Jedna sa týkala e, ústie rieky v Španielsku, potom riadenia toxického odpadu, toxického popola a potom e, riadenie a manažment mestského odpadu a tiež projektu vytvárať e, nové oblasti, pokiaľ ide o ostatné parlamentné výbory, radu, komisiu, členské krajiny, ombudsmana. Správa hovorí o znížení, pokiaľ ide o čas na reagovanie, na vyšetrovanie zo strany komisie a to bolo požadované už vo výročnej správe v roku 2009. Európska komisia musí poskytovať pravidelné informácie o vývoji e, postupov pri porušení pravidel, ktoré viedli k petíciám a práca nášho výboru je zásadná, aby sme komunikovali s týmito inštitúciami. Pokiaľ ide o členské krajiny, správa ľutuje zanedbávanie zo strany niektorým z nich e, implementácie a presadzovania európskej environmentálnej legislatívy. Zároveň sme spokojní s výbornými vzťahmi, ktoré máme s pánom Rosom, európskym ombudsmanom a Poukazujeme na nevyhnutnosť e, transparentnejšieho riadenia petície. A na záver chcem pos, e, ukázať na to, že jedna z noviniek e, našej práce sa týka iniciatív občanov, e, v petičnom výbore máme pocit, že zo skúseností, ktoré máme, musíme byť bližšie e, k občanom, používať tento nový nástroj a zahájili sme diskusiu o obmedzenej aplikácii chaty základných práv, e, pretože mnohé petície sa týkajú práve porušovania týchto e, práv. Ďakujem pekne, pán Majer. V mene komisie má slovo pán komisár Ševčovič, pán predseda. Chcel by som tiež poďakovať pánovi Majerovi za veľmi dôležitú správu a celému výboru blahoželám k výbornej práci. Rád by som sa sústredil na tri e, otázky. Najskôr spolupráca s výborom a potom téma načasovania a tiež profil petícií kde je potrebná naša pomoc. Poprvé, spolupráca s komisiou. Tu by som chcel ubezpečiť všetkých poslancov Európskeho parlamentu o našej vôli kontinuálne pokračovať v našej spolupráci a chceme poskytnúť všetku pomoc, ktorá je potrebná pri petíciách. Ako poukazuje správa pána Majersa, vy žiadate o pomoc e, v prípade takmer polovice priateľných petícií, ktoré boli doručené v roku 2010. To je impresívne číslo a chcem poukázať na to, že je to približne rovnaká e, proporcia ako rok predtým, takže e, dúfam, že v tomto prípade spolupracujeme vo veľmi dobrom duchu. Hoci naša pomoc spočíva hlavne v analýze toho, aké európske zákony sú uplatniteľné v danom prípade. Tiež pomáhame aj v nadväzných stretnutiach v súvislosti s petíciami a chcem tiež hovoriť o práce výboru a jeho pomoci komisii aktívnej účasti pani Mancony a pani Auken vo výbore, ako aj sekretariátu na nedávnej konferencii o presadzovaní environmentálnych e, zákonov. Toto poukazuje na dôležitosť, ktorú prikladá výbor k implementácii tejto legislatíve. Po druhé, je tu nová zmienka v tejto výročnej správe, ktorá je podľa nás veľmi dôležitá, a to je načasovanie. Samozrejme, môžeme hovoriť o viacerých príkladoch, kedy sme riešili petície a bol tam dlhý skus. Ehm, teda nebolo to riešenie také relevantné, ako by bolo v prípade, že by e, ten termín bol kratší. V nedávnych mesiacov napríklad petície boli predložené v máje a to, spa- v máji a to spada do kontextu prebiehajúcej diskusie o, pôvodu, označ- o pôvode označovania hlavne špecifické produkty, ktoré sa týkajú, týkali e, katastrofy vo Fukushime. Toto bolo primerané načasovanie a toto je jedna z oblastí, kde veci prebiehali dobre, takže teda táto sľubná správa pána Itrgejza o aplikácii e, legislatívy o odpade v tomto roku. E, vidím tiež zo správy pána Majersa, že už plánujete dopredu na rok 2014 Európsky rok občianstva. To je ďalší povzbudivý ukazovateľ a tiež e, sa pozrieme na niektoré občanské iniciatívy a to je teda vašou ambíciou vo vašej správe e, občianskej iniciatívy a regulácia vstupy do platnosti e, od 1. apríla budúceho roka. Na záver, pán predseda, kľúčová téma v správe, ktorá sa týka základných práv a otázky uplatniteľnosti charty. V správe sa uznáva, že veľmi často nie je možné zaangažovať chartu v prípade prekladateľov petície kvôli špecifikám daného prípadu a kvôli tomu, že daný prípad nespadá do rozsahu pôsobnosti európskych zákonov. Je to sklamanie, že prekladateľ petície e, príde na to, že aby som si vypožičal eh, výraz eh, jedného z kolegov, že sklope na nesprávne dvere. Preto je tu snaha, ktorá sa opisuje v správe, na, zameraná na eh, lepšiu spoluprácu s partnermi, možno lepšie filtrovanie daných prípadov by bolo potrebné. Chápem, že táto téma povedie k predkladaniu pozmeňujúcich návrhov zajtra a obraz európskych inštitúcií sa musí zlepšiť, to je v našom spoločnom záujme komisie, ako aj parlamentu a to sú slova na záver z mojej strany. Veľmi sa teším na diskusiu, pán predseda. Ďakujem pánu Ševčovičovi. A teraz sa dostávame k rečníkom za jednotlivé politické skupiny. E, pán Jár, nech sa páči dve minúty. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Ďakujem predovšetkým spravodajcovi za jeho vynikajúcu správu. Za pomoci e, výboru pre, e, petičného výboru je e, možné kontrolovať akékoľvek porušovania tohoto petičného práva a takto vlastne veľmi ľahko dokážeme zistiť, aký to má vplyv na život ľudí. Je to, myslím si, jedno z najdôležitejších e, práv v Európe. A zdá sa, že ľudia toto právo aj, petičné právo aj využívajú. Žiadal som, aby e, sa zlepšili predovšetkým e, interné konania. Za to by, k čomu aj došlo a chcel by som sa za to poďakovať budeme ďalej pracovať, pracovať na tom, aby sme zabezpečili e, všetky odpovede. E, ďalej je to právo v oblasti životného prostredia. Potrebujeme lepšiu komunikáciu medzi e, komisiou a členskými štátmi. Veľmi často sú tieto, je táto komunikácia neaktuálna a e, je to e, spôsobené politikou jednotlivých členských štátov. Komisia sa snaží to napraviť. Potrebujeme predovšetkým nástroje, e, ktoré by nám umožnili zasiahnuť už v fáze plánovania O mnohých petíciách totiž to môžeme e, diskutovať až potom, keď stavebné zámery sú ukončené a potom konštatujeme, že to teda bolo proti e, konkrétnemu stavebnému právu a nedá sa už e, veľa na tom zmeniť. Záverom by som chcel ešte spomenúť občianské iniciatívy občania sa budú môcť takto aktívne podieľať na politickom dianí. Pre mňa je veľmi dôležité to, že petičný výbor eh, aby petičný výbor dostal eh, primeranú eh, rolu, kde môže plniť požiadavky občanov. Ďakujem. A prosím pána Bostináru. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár Ševčevič, vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som ešte raz poukázal na to, aký dôležitý je petičný výbor. Petičný výbor e, totiž to e, chráni e, občanské práva, predovšetkým, keď sú tieto práva porušované niektorým štátom. My, európsky poslanci, ktorí sme boli volení európskymi občanmi, máme právo, ale aj povinnosť chrániť občanov a ich práva. Dve veci sú mi veľmi dôležité v tejto, sú pre mňa veľmi dôležité v tejto e, diskusii. Napriek vysokému e, počtu e, petícií a porušovania charty základných práv e, komisia tvrdí, že odmieta e, v tomto bude konať, alebo má proste nejaký dôvod, prečo tak nekoná. Chcel by som pripomenúť jeden eh, prípad, a síce ma, prípad Maďarská. Benátska komisia povedala, že Charta základných práv je e, právne e, záväzná. Čo sa týka e, práva týkajúcu, týkajúc sa komunitárneho práva, komisia by sa mala postarať predovšetkým o to, aby toto, táto legislatíva bola používaná vo všetkých e, e, európskych, ale aj e, národných zákonodárstvách. A to nie len respektíve nie až po realizácii projektov. Chcel by som poukázať ešte na projekt Montana v Rumunsku a kolegovi Majerovi by som sa rád poďakoval za vynikajúcu spoluprácu ako aj všetkým ostatným členom nášho výboru. Ďakujem pánu Bostináru a prosím pani Oken. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pánu Majerovi i pánu komisárovi za tvrdú prácu. Nechcem opakovať slova predrečníkov. Súhlasím s väčšinou povedaného. Chcem len povedať pánu komisárovi, že je problém v tom, keď sa tvrdí, že ľudské práva by nemali zohrávať takú dôležitú úlohu. Komisia nám o výbore povedala, že kodaňské e, kritéria e, možno mobilizovať len vtedy, keď e, krajina sa má stať členom EÚ, ale to nie je dobré pre našu vieryhodnosť. K tomuto bude čoskoro aj vypočutie. Chcela by som využiť svoj rečnícky čas na to, aby som aby som vám povedala, aké zlé podmienky má náš e, výbor, aké zlé podmienky dostáva od parlamentu. Máme byť čo najbližšie e, k občanom, e, zabezpečovať ich práva, ale keď v skutočnosti príde k skutočnej práci, podmienky sú celkom biedné. Web stránka je dosť zlá, te, te, teší ma, že, že vôbec počujem, že sa možno sťažovať elektronicky. Doteraz som si myslela, že to ani nie je možné. To je dobré, ale potrebujeme lepšie a zdroje a viac zdrojov, aby sme mohli vykonávať naše vlastné prešetrovania. E, práv, v týchto veciach samozrejme komisia si má odviesť svoju prácu, ale my sa všetci musíme snažiť e, e, vyhovieť týmto požiadavkám, pretože e, občania majú na základe zmluv právo predkladať petície E, ďalšia vec. Myslím si, že sme taký akýsi druhoradý výbor. E, čas, často nemáme možnosť e, si robiť prácu v našom výbore a to je veľmi, veľmi zlý signál voči občanom, pretože ich očakávania sa potom nenaplnia. A potom ešte jedna vec. Výbor má názov, ktorý sa veľmi ťažko prekladá z, e, z dánčiny, e, švedčiny a finštiny. Používa sa tak zastaralý termín, ktorý pre naši, občanov v našich krajinách e, vedie k nepochopeniu. Chcem, aby ľudia naozaj vedeli, na čo je tento výbor a že je tu na to, aby prijímal sťažnosti občanov. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Helmer. Pán predseda, mám len jeden problém s, s touto vynikajúcou správou a to je to, že tam vôbec nie je spomenutý problém, ktorý viedol k najväčšiemu počtu petícií za minulé roky. A to je samozrejme otázka španielských e, imobilí. Stovky občanov z mnohých krajín e, investovali e, do vysnených majetkov e, svoje celoživotné úspery e, v Španielsku a jeden deť, e, jedného dňa sa e, prebudili a zistili, že o všetko prišli. Desaťročia Španielsko odmietalo riešiť túto otázku. E, odopiera tieto práva na majetok európskym občanom a možnosť vymáhať to, popiera európske e, právo. A toto je nonsens, pokiaľ ide o ľudské správa toto je hamba nielen pre náš výbor, ale pre celý par- nielen pre tento výbor, ale pre celý parlament, aj pre celú EÚ, že neplníme sluby, ktoré sme dali občanom. Pán Bostináru sa stiažoval na to, že komisia nie je dostatočne aktívna v činnosti s týmito porušeniami ľudských práv a v tomto prípade sa to aj vzťahuje. E, na tento prípad mali by ste sa ujať činnosti v, tom, v, tom, e, v tejto otázke, aby sa táto otázka vyriešila a to čo najrychlejšie. Helmer. Ďakujeme, pán Helmer. A teraz má na minútu a pol slovo e, pán Salvini. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať správodajcovi za správu, ktoré budeme hlasovať zajtra. Um, ale my tu v inštitúciách sme veľmi vzdialení od každodenného života takmer 500 miliónov občanov. 500 miliónov občanov a 60 tisíc petícií minulý rok, e, viac ako tisíc prípadov, čiže ako efektívne tento nástroj môže teda fungovať bez ohľadu na stovky petícií z predošlých rokov, ktoré boli založené. Viem, že výbor e, minulý rok bol v Neapoli a nie je to petičný výbor, je to, e, ktorý to môže vyriešiť. Tu sa žiada zázrak. Pozitívne je to, že počujeme o Európskej občanskej iniciatíve, že milión občanov môže predložiť petíciu, petíciu. Ale tu 400 miliónov e, občanov, ktorí sa podpísali pod niečím, o čom už parlament hlasoval a rozhodol. Napríklad neuvredili na skutočnosť, že Máme tu dvojité sídlo parlamentu v Bruseli a Štrasburgu. Sme naozaj vzdialení tu v inštitúcii od európskych občanov. E, úspory v Španielsku, Grécku, e, Taliansku viac, viac ako 400 miliónov ďalších nákladov e, spojených s tým, že prichádzame sem do Štrásburgu. Nie je tu občianská iniciatívy, ktorá by mohla toto zastaviť. Želám všetko dobré v komisii srdečne, ale myslím si, že skutočne Európske inštitúcie budú musieť reagovať eh, voči európskym občanom ohľadom tejto veci. Ďakujem, pán Salvini, a teraz na minútu a pol. Pani Vertman. Táto správa by mala eh, predložiť predovšetkým pokroky. Eh, ale táto správa sa číta ako správa z minulého roka alebo z roka 2008. Nemá to nič dočinenia s pánom Majerom, ktorého si veľmi vážim, ale s tie fakty neumožňujú žiaden iný obraz. To znamená, e, tie členské štáty sú tie isté problémy, tie isté. E, konštatujeme nedostatky predovšetkým v realizácii e, týchto požiadaviek. Možno, že je preto na čase, aby sme zvážili ešte raz všetky možnosti, aby sme znížili takto ten obrovský počet porušovaní E, práv. Čo sa týka práce výboru, sme odkázaní na aktívnu spoluprácu s radou a komisie, predovšetkým čo sa týka poskytovania stanovísk. Rada e, pritom často býva neprítomná na zasadnutiach. Potrebujeme prepracovanie celého pracovného postupu. Naša e, práca je podkopávaná aj tým, že po slovách nenasledujú žiadne činy Pokles e, počtu petícií môže byť spôsobený aj tým, že občania jednoducho e, nevidia veľký zmysel v podávaní týchto petícií. Ďakujem. Ďakujem, pani Viatman. A dostávame sa k ďalšiemu rečníkovi. Pani Maconi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem rovnako panu komisárovi Ševčovičovi, panu kolegovi Majerovi za odvedenú prácu. Táto správa, ako každý rok, je správa, ktorá hovorí o práci za minulý rok. Je to určite správa, ktorá konštatuje určité veci. Kritiku považujem za isté odporúčanie, hlavne kritiku pani e, e, Wertmann, ktorá hovorí, že témy sa opakujú a že e, sa zo strany komisie nevidím žiaden účinný postup. Čo sa týka otázok životného prostredia, občania sa veľmi často sťažujú. My v tomto pléne Našou správou chceme vyzvať komisiu, aby zasiahla a aby riešila to, čo občania Európskej únie žiadajú. Sú mnohé relevantné e, fakty, e, ktoré sme konštatovali e, v tomto Rómu. Ide, roku. Ide predovšetkým o Európsku občiansku iniciatívu nejde teda len o e, počet, e, o petície, ktoré predkladajú veľký počet e, občanov. Petičný výbor takisto žiadal možnosť e, účasti na e, spomínanom e, konaní, práve tak, ako to bolo dohodnuté už pôvodne s pánom komisárom Ševčovičom a ja pevne verím, že to v našom výbore budeme môcť sledovať v našej činnosti aj ďalej. Problematika charty základných práv a jej preskúmanie je spomenutá v správe takisto E, petičný výber, e, výbor tu spolupracuje e, s komisiou. Je plánovaný seminár na 5. októbra, ktorého sa zúčastnia akademici a vedci a ktorí by mali poskytnúť pre nás mnohé významné odpovede. Dovolte mi ešte reagovať na kolegu Salviniho. Nemyslím si, že problémy občanov by bolo možné riešiť e, prostredníctvom petičného výboru, ale takto možno podporiť demokraciu. A demokraciu potrebujeme pre politickú Európu. Ďakujem, pani Maconi. A teraz dávam e, slovo pánu Kešmenovi. Ďakujem, pán predseda. Vítam túto správu petičného výboru e, práce za rok 2010. Ja chcem vzdať hold práci sekretariátu a Davida Lowa, ktorý rieši tisíce petícií a to je dôležité pre úspech systému. Chcem tiež zdôrazniť dôležitú spoluprácu medzi Európskym ombudsmanom a rastúcu spoluprácu s komisiou, hlavne komisárkou Redingovou, ktorá e, bola vždy prítomná na zasadnutiach výboru. Dôležitosť charty základných práv Teraz e, je to presaditeľné a to musíme zapracovať čoraz viac do našej práce, ale obmedzenia presaditeľnosti CFSR, napríklad oblasť vlastníckých práv a dlhodobé e, témy španielského pozemkového práva a nákupy e, lene postavených a legálne nakúpených domov v Španielsku. Je to škandál, deje sa to od roku 2004 a bohužiaľ, pán Halmer to zdôraznil, ale nemá zmysel útočiť na komisiu a Európsku úniu, kde jediné riešenie je v rukách španielskej vlády. To by sa malo riešiť okamžite. Vlastnícke práva sú rastúcou otázkou. Vidíme tu čoraz viacej petícií v tomto smere a dotýka sa to aj iných krajín Bulharska a Cypru. A teraz dovolte mi odporučiť následovné. Je podľa mňa na čase v mene Európskej únie pre komisiu odporučiť uh, seminár na vysokej úrovni ohľadom vlastníckých práv a nákupov e, majetku v iných krajinách. A toto by sa malo urobiť okamžite, ak chceme informovať a chrániť našich občanov v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán Kešman. A teraz na dve minúty pán Bülon. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Mejerovi za, aj za slova mojich kolegov niekedy kritické. Táto správa o činnosti 2010 je príležitosťou hovoriť o práci petičného výboru, pretože e, nie je dostatočne známa, ale je to výbor, ktorá má priamo prepojenie často fyzické s občanmi a môže byť súčasťou diskusie legitimita Eh, ako aj dlhá expertíza vďaka vzťahom s občanmi je zrejmá. Všetky predkladatelia petícií môžu eh, sa stretnúť s predstaviteľmi parlamentu. Tiež vítame úprimnosť diskusie napriek bolestivým prípadom, ktoré často prejednávame. Tento výbor prezentuje Európu tak, ako musí byť, musí počúvať problémy občanov, musí hľadať riešenia, chrániť občanov. Bohužiaľ, nástroje ešte sú obmedzené, hlavne pokiaľ ide o environmentálne rizika, aby sa projekty vôbec dokončili. Ale pokiaľ ide o Eh, bránenie napríklad eh, v prípade rodinného práva, práva detí. V novembri sme o tom hovorili a eh, ľutujem, že národné orgány nám nie vždy poskytujú všetky informácie, ktoré potrebujeme. Chcem poďakovať Európskej komisii za prácu v oblasti výskumu a overovania údajov, hoci niekedy by mohla ísť ďalej v hľadaní pravdy. Vítam tiež konštruktívnu prácu s, mediátor, s európskym mediátorom a

Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som zablahoželať aj z mojej strany kolegovi Mejersovi k jeho práci na tejto správe. Vidíme tu hlavné odporúčania, ktoré sa týkajú budúcich činností petičného výboru. Chcem upozorniť na zásadný problém, ktorý bráni efektívnosti práce eh, tohto výboru. Nedostatok informácií pre občanov v roku 2010, počet petícií, ktoré boli adresované parlamentu, sa znížil a mnohé petície boli prehlásené za neprijateľné. Parlament potrebuje transparentnosť, ktorá do veľkej miery zabezpečuje prácu petičného výboru. Preto musíme prijať opatrenia na podporu občianskych iniciatív. Takýmto spôsobom by sme mohli v budúcnosti podporiť budúce iniciatívy v legislatívnej oblasti a zdôrazňujem úlohu tohto výboru v implementácii Charty základných práv. Takto prispievame ku kompletizácii AKI a k zlepšeniu života občanov. Ďakujem pekne. Pani McGuinness. Ďakujem, pán predseda. Ako poslankyňa alebo členka, ktorá odišla z petičného výboru, chcem poďakovať e, kolegom, ako aj sekretariátu. Je to otázka pracovného zaťaženia v iných výboroch, ktorá ma k tomu viedla, ale je dôležité, aby sme uh, upozornili na prácu kolegov. V mojom e, čase teda pôsobenia v tomto výboru to bola kauza Equitable Life, teda občania, ktorí sa obratili na parlament, pretože mali problémy, ako aj nevyriešený problém vlastníckých práv, o, ktorých hovorili, o ktorom hovorili kolegovia. A chcem podporiť výzvu pána Cashmana, že by sme tu mali mať iniciatívu občanov, ktorí nakupujú e, nehnuteľnosti v iných členských krajinách. Chcem ich varovať, že nie sú chránení ako európsky občania Hovoríme tu o väčšej Európe a v tejto oblasti potrebujeme viac Európy. Náš právny systém vo vzťahu k vlastníctvu sa musí zlepšiť. Ďakujem. Ďakujem, pani McGuinness. Teraz sa vrátime k pánovi komisárovi Ševčovi. máte slovo? Ďakujem, pán predseda. Chcem vám poďakovať za všetky otázky, e, príspevky, aj výbornú prácu výboru. Chcem reagovať na niektoré príspevky. V prvom rade uvediem, že e, úloha e, komisie, ktorá je veľmi dôležitá, je strážca zmluv. To znamená dohľadať na to, aby sa rešpektovalo právo, aby sa dobre delila tá práca medzi e, našimi a národnými inštanciami, aby všetko bolo korektné. Inak totiž každý krok, ktorý urobíme, každý zákon, ktorý príjmeme, môže byť napadnutý Európskym súdnym dvorom. A preto e, niekedy ten prístup, ktorý by ste považovali za opatrný, je v podstate veľmi dôležitý z pohľadu toho, do aké, ako korektne e, vykonávame právo, za ktoré sme zodpovední, pretože sme zodpovední za dozor nad ním. Takže samozrejme musíme e, byť tým príkladom, ktorý inšpiruje. Mnohí e, autory petícií sú nespokojní s úsilím ktoré sa deje, sťažujú sa, že nemali dobré informácie. Pán Jar, vám odpoviem zlepšenie komunikácie v prípade konkrétnych e, e, komplikovaných prípadov, ktoré sú zväčša v oblasti životného prostredia. To by bolo veľmi dôležité, aby som naozaj si vážil e, veľmi si, si vážim účasť vášu i pani Maconi na organizácii semináru Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie, k týmto veľmi dôležitým e, typom legislatívy. Pokiaľ ide o ďalšiu tému, ktorú e, ste viackrát e, spomenuli a zvýraznili, predovšetkým prvok základných práv. Tu opätovne treba rešpektovať zákon. Základné práva v charte nemôžu byť vykonávané mimo EÚ a toto je veľmi častý zdroj sklamania autorov petícií. Preto opätovne s vašou pomocou, vašou e, účasťou sa e, snažíme e, a zorganizujeme špeciálnu konferenciu e, e, aplikácie e, charty. E, bude to v októbri a aj toto určite zvýši povedomie o tom, čo je dôležité a ako môže byť Európska charta základných práv e, vykonávaná a monitorovaná zo strany e, európskych inštitúcií. Ďalšia otázka Európska občianská iniciatíva. Veľmi úzko spolupracujeme s výborom pre e, petície. E, s pani e, Maconi sme, sme v záujme Európskeho parlamentu diskutovali s mnohými spravodajcami, ako by sa dali zlepšiť veci pre parlament. Preto ma tešilo, že sme dokázali nájsť kompromis. Zhodli sme sa na tom, že vypočutie sa uskutoční v Európskom parlamente, pretože Komisia považuje za veľmi dôležité, aby parlamentná e, pôda sa využívala na e, diskusie e, alebo na formu takéhoto vypočutia. Samozrejme, že výbor pre petície by mal byť zahrnutý, ale je to interné rozhodnutie naozaj parlamentu rozhodnúť, ako buď sa bude pristupovať k Európskej občianskej iniciatíve zo strany Európskeho parlamentu a príslušných výborov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pánu komisárovi, hovorí pán predsedajúci. A teraz má slovo pán spravodajca, pán Mejer. Môžete teraz e, debatu zavrieť. Ďakujem, pán predseda. Verím, že rozpráva nám Myslím si, že diskusia ukázala, aké záležitosti sú dôležité pre petičný výbor. Povedali sme, že sa budeme musieť snažiť o to, aby petície boli čo možno najrychlejšie e, spracované, a to predovšetkým z toho dôvodu, že je veľmi ohrozená biodiverzita e, druhov. E, spracovanie je zvyčajne veľmi zdlhavé, teda celá tá cesta od komisie po, do jednotlivého členského štátu je veľmi dlhá. Škoda je potom zvyčajne irreverzibilná. Žiadame preto, aby sme e, postupovali rýchlejšie, rýchlejšie, to znamená, tá komisia ako aj parlament e, musia konať rýchlejšie. Výbor je toho názoru, že by sme sa mali postarať e, predovšetkým o občianskú iniciatívu. Týmto prvkom by mohli E, občania e, týmto inštitúciám e, podávať petície. Ďalšia záležitosť sa týkala vlastníckého práva. Dohodli sme sa o tom, že E, momentálne to nebudeme e, preberať, ale je to veľmi dôležitá otázka. Myslíme si však, že nemáme dostatok právnických nástrojov na to, aby sme tento problém odstránili. Potrebujeme otvorenú e, diskusiu, aby sme mali skutočne dostatok právnych nástrojov, ktoré, ktoré by dodržiavali všetky členské štáty Európskej únie. Ďakujem ešte raz za spoluprácu všetkým kolegom a chcem poukázať ešte e, na výbornú prácu sekretariátu. Pevne verím, že zajtra sa nám e, podarí túto správu uzavrieť e, hlasovaním a dúfam, že nebudeme musieť upozorňovať ešte raz na to, že je potrebné e, skracovať lehoty, predovšetkým pokiaľ ide o petície, ktoré sa e, týkajú porušovania e, práv v oblasti životného prostredia. Ďakujem a hlasovanie k tejto téme sa uskutoční zajtra.